Bola to veľmi odvážna žena, veľká novinárka, ktorá vnímala poslanie tejto profesie v tom, že je nevyhnutné odkrývať pravdu, odkrývať fakty, a to bez strachu, bez strachu z kohokoľvek a čohokoľvek. A nebala sa zájsť až naozaj do hĺbky podstaty, plniať si svoje povinnosti a svoje poslanie. Počas 30 rokov svojej kariéry nikdy nestratila načenie a oduševnenie. Pokračovala v boji za transparentnosť, v boji za právo. Zodpovedala sa len svojim čitateľom, tými jedinými eh, kontrolórmi alebo jedinými aktérmi, voči ktorým mala zodpovednosť. A práve v tomto duchu eh, publikovala viac ako 20 tisíc článkov v ktorých e, poukazovala na zneužívanie moci, korupciu a e, zlú vládu ako skutočná a oduševnená novinárka bola tou prvou bojovníčkou v prvej línii pri obhajobe našich základných práv, našich základných hodnôt. A práve vďaka slobodnej a nezávislej tlači my ako politici dokážeme bojovať na reálnej, otvorenej politickej scéne. Dokážeme naplno využívať právo na slobodu prejavu a na právo na slobodu vyjadrovania. To sú práve tie najzákladnejšie práva a slobody, na ktorých stojí európsky koncept, na ktorých stojí naša civilizácia. Naša únia je o mnoho viac než len nejaká spoločná mena, nejaká spoločná banka alebo spoločný trh. Je to práve odzrkadlenie týchto hodnôt, tejto identity, sloboda vyjadrovania, sloboda jednotlivca, a pre obhajube týchto slobôd každý deň v rámci našej únie musíme znova a znova potvrdzovať a bojovať za nezávislosť tlače. Som veľmi hrdý na tento parlament, ktorý vždy a veľmi oduševnenie bojuje za tieto princípy. Vražda Dafne nemôže zostať nepotrestaná. A práve preto je nevyhnutné obhajovať novinárov všade vo svete – akú máme dôveryhodnosť vo svete, keď bojujeme za slobodu novinárov vo svete, keď si dokážeme urobiť poriadok vo svojom vlastnom dome. Očakávam, že maltské orgány vyvinú maximálne úsilie preto, aby vrhli svetlo na tento zločin. Každú eh, stopu treba dôsledne vypátrať, každú stopu treba dôsledne preskúmať. A v tomto smere považujem za nevyhnutné zapojiť aj Europol, tak aby začalo skutočne medzinárodné vyšetrovanie, v rámci ktorého všetky policajné zložky budú môcť prispieť svojim dielom, tak aby sme mohli eh, uväzniť a odsúdiť tých, ktorí sú za tento skutok zodpovední. A práve takáto medzinárodná spolupráca počas posledného stretnutia na stretnutí samitu, na, stretnutí predsedov vlád a prezidentov bola spomenutá počas posledného stretnutia. Ten príklad, ktorý nám dáva Dafne, nesmie byť zabudnutý. Práve z tohoto dôvodu včera večer úrad predsedu parlamentu sa rozhodol, že udeli Dafne Karoana Kalície cenu za prínos k tlači a k novinárskému povolaniu tu v Štrasburgu. a pomenovať a tak podľa nej zároveň naše priestory. Máme tu na tribúnach aj jej rodinu, jej manžel, traja synovia. A práve preto by som rád vyjadril našu úprimnú sústrasť spolu s ďalšími tisíckami Malťanov, ktorí si v nedelu vyšli na námestie, aby žiadali spravodlivosť a aby žiadali potrestanie tohoto zločinu. Okrem týchto Malťanov je tu pol miliardy európskych občanov, ktorí žiadajú to isté. Tento potlesk, vážení rodinní príslušníci Dafne, tento potlesk vyjadruje veľmi jasný a silný odkaz. Európsky parlament nezabudne na to, aby sme sa pozorne venovali tejto vražde. Vraždy vašej manželky, vašej matky, vašej rodinné príslušničky a to až dovtedy, kým sa ne, neodhalí pravda. Nezostaneme potichu a to až dovtedy, kým nebudú odhalení a potrestaní páchatelia tejto vraždy. A zároveň by som teraz vás všetkých chcel poprosiť, aby sme povstali pri vyjadrení úcty e, voči tejto žene jednou minútou ticha, a to na pamiatku Dafne Karona Galície. Vážený pán kolega Korn Mikke, máte niečo k rokovaciemu poriadku, prosím? Milión eur na boj alebo na e, za zabiť, teda za chytenie tých, ktorí e, zabili túto novinárku. Ďakujem pekne, pán kolega Korvin Mike. A teraz sa dostávame k hlasovaniu v súvislosti najprv so správou Ríke. Pani kolegyňa, prosím, k rokovaciemu poriadku. My sme si túto veľkú osobnosť e, uctili jednou minutou ale je dôležité, aby sme konali v najbližších mesiacoch. Konkrétne napríklad budeme hlasovať o tom, že budeme chrániť oznamovateľov, keď nám ide o to, bude veľmi dôležité, aby sme v niekoľko minút práve tieto dôležité body schválili.